Ladies and gentlemen, please take your... Dámy a páni, prosím, zaujmite miesta. Ďalší bod na programe je preveranie správy o dopade európskeho obraného trhu na bezpečnosť a schopnosti, obrané schopnosti EÚ. Spravodajkyňa je pani Anna Gomeš. A hneď začneme s preberaním tejto správy. Pani Gomeš, máte slovo. Chairperson, Ďakujem, pani predsednička. Chcem hneď na začiatok zdôrazniť, že táto správa je o dopade vývoja na európskom obrannom trhu na obranej schopnosti EÚ, tzv. obranný balík, smernica 2009. Nie je to o um, dopade na vnútorný trh, to sme nechali na kolegov v iných výbroch, e, hlavne v IMCO, ale ja si cením našu spoluprácu a text, ktorý sme vypracovali, vypracovali naši kolegovia z iných výborov. Ten je veľmi vecný a obrá sa rovnakým smerom, ako ja odporúčam v tomto návrhu správy. Východisko správy je hodnotenie spôsobu, akým e, tie smernice z obraného balíka z 2009. sa plňa. Je e, to pomalé, je to mm, mimo, je to vedľa a niekedy aj nesprávne čo do plnenia. Komisia mm, preniesie správy o plnení budúci rok, takže dúfam, že naša práca bude vstupom do práce komisie a tiež vstupom do diskusie, ktorá prebehne na Európskej rade v júni na tú istú tému tejto správe opäť potvrdzujem, čo sme nespočetne krát povedali v Európskom parlamente. A to, že e, rozšírené a nekoordinované krátenia v výbore pre roz, v e, rozpočte pre obranu v členských štátoch majú negatívny dopad na e, obranný trh e, a na e, rozvoj priemyselnej základni a e, našu strategickú autonomnosť a dokonca aj bezpečnosť dodávky zariadení. Na druhej strane, nikdy za posledné 10 ročia viac nepotrebovali strategickú autonomnosť, e, ako teraz e, vzhľadom na hrozby a rizika výzvy ktoré sú pred nami. Teraz e, v našom susedstve sú konflikty, vojny, e, hrubé porušovanie ľudských práv, systematické porušovanie ľudských práv, terorizmus a e, iné javy. My ako Európska únia musíme primerane reagovať na tieto výzvy a postarať sa o našu bezpečnosť. Hovorilo sa tu o ambicioznej obranej politike pre Európu. Ja chcem byť ambiciozná, ale ešte viac chcem byť e, na úrovni potrieb, možností, ktoré dávajú zmluva a smernice. Smernica o obrane napríklad, pretože tam už sú otvorené možnosti a naše členské štáty ich nedodržiavajú, neplnia, alebo to robia veľmi nekonzistentným spôsobom. A to nie je reakcia na tie potreby, potreby našich občanov z hľadiska bezpečnosti a ich záujmov. Myslím, že adekvátna odpoveď môže mať aj vojenskú podobu a hovoríme o vojenských zariadeniach, ale môže to predstavovať aj kombináciu civilných a vojenských e, spôsobilostí. A to je práve tá krása e, CSDP. A my vlastne vidíme, že v podstate nedosahujeme to, čo umožňuje balík smerníc obrane z roku 2009. To je posilnenie našej nezávislosti, našich spôsobilostí. A my vidíme práve opačný vývoj. Strácame kontrolu e, nad bezpečnosťou do zásobovania lebo tieto mnohé veci majú aj civilnú zložku a privatizujeme a strácame kontrolu nad týmito výrobnými reťazcami alebo týmto reťazcom výroby, strácame strategické zariadenie, respektíve kontrolu nad strategickým um, odvetvím, čo je veľmi dôležité pre európsku bezpečnosť A nemôžeme mať funkčný trh s obranými položkami, ak nebudeme obnovovať našu kapacitu. Vidíme, že vlády zle vynakladajú prostriedky daňových poplatníkov v časoch, keď potrebujeme oveľa väčšiu transparentnosť, aby sme zabezpečili lepšie využitie týchto peňazí a potrebujeme sa spájať, dielať, pretože to pomáha strategickému plánovaniu, zabezpečeniu interoperability, aby sme jednoducho lepšie využívali peniaze daňových prostredníkov a naplňali potreby našej bezpečnosti a obrany. Myslím si, že v tejto súvislosti sa spoliehame vo veľkej miere na komisiu, ale vidíme aj priestor pre konanie parlamentu, aby sme komunikovali s komisiou a ovplyvňovali to, ako bude posudzovať implementáciu balíka obranných právnych predpisov. A mám veľa pochybností o tom, čo robí komisia, uvidíme v správe. Ale nedávno som konfrontovala komisiu s jedným konkrétnym prípadom, ktorý poznám dobre z mojej vlasti. To sú ďalšie, no, to je rokovanie o nákupe vojenského majetku, spôsob, akým sa to robí a vôbec si nevšimla komisia, že dochádza k porušeniu týchto, týchto e, právnych predpisoch pri e, novom vyjednávaní vojenského majetku. A chcem povedať, že komisia úplne zanedbáva tú skut- skutočnosť, že máme takéto smernice o obrane a že by mala komisia zaručiť ich dodržiavanie. Ja predložím pozmeňujúce návrhy k svojej vlastnej správe, lebo ako viete, máme určité obmedzenia, ktoré sa týkajú práce spravodajcu. Niektoré body ešte zdôrazním, iné zostručním. Budem mať aj e, pozmeňujúce návrhy k návrhu spravinko. A sú to pozmeňujúce návrhy, kde kolegovia Zimko súhlasili, že ich zapracujú Takže gratulujem našemu spravodajcovi z IMKO. Neviem, či ešte tu, určite príde ešte. Myslím si, že odviedla naozaj veľmi dobrú prácu, jasnú prácu. Je to vec, ktorá doplňa to, čo sme aj my povedali a som presvedčená, že takto sa nám podarí naozaj presadiť, e, prisadiť názory parlamentu do práce Rady e, pre bezpečnosť v júni. Na záver chcem sa poďakovať Aleksandrovi, môjmu, spravoda- môjmu asistentovi a Michel, zo sekretariátu, ktorí mi veľmi, veľmi pomohli pri mojej práci. Ďakujem. Thank you, madam. The IMCO rapporteur... Ďakujem. Ildiko Gauperc je spravodajkyňou za IMCO. Určite príde o niekoľko minút. Ja teda dúfam, že to tak bude. Aby aj ona mohla sa vyjadriť. A teraz chcem Dám slovo predstaviteľom politických skupín. Myslím, že pán Galer sa chce vyjadriť, áno. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že vaša správa a práca, ktorú ste odviedli, sú veľmi dobré. Je to vyvážená spolupráca. E hovorí veľmi dobre o európskom trhu s obranými položkami. Poukázali ste na nedostatok konsolidácie, zvýšenie vonkajšej závislosti, zmenšovanie sa našej bezpečnostnej nezávislosti, autonómie a reagujete aj na finančnú ekonomickú krízu v tomto kontekste texte. Naše trhy s e, obrannými položkami sú veľmi dôležité, pretože ponúkajú veľmi vysoko kvalifikovanú prácu v Európe a má dopad na ďalšie mnohé dôležité oblasti, napríklad e, výskum, vývoj, duálne technológie a posilňovanie synergií medzi vojenskými a civilnými technológiami. Taktiež vidíme dopad na rast. A ide tu o strategické odvetvie a tam neplatí len čistá logika zisku, pretože potom je to ten argument, že by sme mohli hovoriť o obmedzovaní vývozu zbraní a mož, možné sú tu všetky rô, rôzne druhy a podobne. Takže tieňový spravodajca hovoril, že by dal prednosť presnejšiemu prehľadu implementácii tohto balíka o obranných predpisoch, ale Chceli by sme mať komplexnejší prehľad tej časti správy o tom, čo sa malo dosiahnuť a sa nedosiahlo, aby sme, a keby sme vedeli, čo sa dosiahlo, to by nám samozrejme ďalej pomohlo. Ale podobne ako aj v iných oblastiach, najmä tu, Ide o politickú vôľu členských štátov. Na nich záleží, aby sa mohol dosiahnuť pokrok. E, samozrejme si tiež myslíme, a tu poukazuje aj na moju správu z oktobra 2013 o európskej technologickej a priemyselnej základni a porovnáva, čo sa povedalo na samite v decembri 2013 a kde sa nachádzame teraz v porovnaní s tým, pokiaľ ide o implementáciu týchto smerníc o e, obstarávaní a podobne. Myslí si, že, to bude do, že by to bol dobrý príspevok a ja si myslím, že to bude dobrý príspevok pri príprave na náš summit o obrane Máme niekoľko konkrétnych vecí, o ktorých by sa mohlo uvažovať v oceku 4, kde sa hovorí o zvýšených zahraničných investíciách do obraného sektoru e, v Európe. Je to tak? Naozaj máme to? Pýtam sa. Sú to niektoré konkrétne veci, ale tak ako je to tu uvádzané, ja by som bol rád, keby to tak bolo, ale chcem sa spýtať, máme naozaj zvýšené zahraničné investície do rezortu obrany, do sektoru obrany. K 9, tam sa hovorí, respektíve sa pýtame, či naozaj potrebujeme takéto všeobecné e, stimuly, ako je tu uvedené v rámci EÚ možno by sme mali byť presnejší a pýtať si úlohy si stimuli eh, pre medzinárodnú spoluprácu Vikara Okar a daňové výnimky pre agentúry, ktoré podporujú NATO. Takže všeobecne mať daňové stimuly na zvyšovanie spolupráce, tak potom každý, každý by sa pohol len vtedy, ak budú ďalšie daňové stimuly a výsledkom by možno nebol až taký dobrý, e, výsledok nebol až taký dobrý, ako sme očakávali. Bolo by to veľmi nákladné, keby sme potrebovali poskytovať ďalšie prostriedky štátu. K oceku 11 my si my sa pýtame, či je tu naozaj rastúce riziko porušovania spoločného stanoviska k vývozu zbraní. Je to naozaj tak? Je to tak, že členské štáty používajú licencie na vývoz ako nástroj zahraničnej a bezpečnostnej politiky? Tu máme niekoľko otázok. To sú naše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem, pán Galer. A teraz sa pozerám na to, že kto tu je z tieňových spravodajcov alebo ich zástupcov. Pani Lozing naozaj je tieňová spravodajkynia, takže dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Stále sa hovorí o takom predpoklade, základnom východisku, ktoré sa chápe ako základ pre všetky ďalšie návrhy a analýzy tu. Ale ja chcem práve toto východisko spochybniť. Vždy sa vychádzalo z toho, že že do, zo zbrojárskeho sektoru v EÚ a členských štátov ide stále menej a menej prostriedkov ale ja, mám, ja to spochybňujem. Je to naozaj tak, že v niektorých krajinách, v niektorých členských štátoch sa dáva menej peňazí do zbrojárstva, ale skutočnosť je taká, mám tu čísla, z cifry, ktoré hovoria, že náklady na zbrojenie v celej EÚ v rokoch 2000 až 2013 vzrástli z 270 na 279 miliónov dolárov podľa Cypry. A čiže musíme vychádzať z toho, respektíve ide o to, aby sme dostali viac, aby e, obrana alebo vojenské spôsobilosti sa zlepšili. Ja ani nevychádzam z toho, že keď sa hovorí, že pooling and sharing alebo väčšia spolupráca, že takto sa ušetria peniaze daňových poplatníkov, to sa pýtajú potom e, mňa média, že či som za to, aby sa peniaze ušetrili a tie peniaze išli potom do sociálneho sektoru. Ja si nemyslím, že toto je ten úmysel. A keď ma niekto presvedčí opaku, nech sa páči, veľmi rada. Ale sú tu ešte aj ďalšie oblasti, o ktorých by som chcela hovoriť, ktoré považujem za problematické aj v iných oblastiach hovoríme o istote plánovania, ktorá sa musí zlepšiť, pretože tu ide o e, oslabenie kontrolných právomocí v členských štátoch a tieto kontrolné oprávnenia v členských štátoch sú prekážkou. Predsa nikde v správe sa nehovorí že kontrolné prílohy, kontrolné právomoci parlamentu sa majú zlepšiť. Takže menšia plánovacia istota znamená menej demok- demokracie. A potom, pokiaľ ide o daňové úlavy k zbrojeniu. Neviem, čo by som tu mohla povedať. My sa už na to dosť dlho poznáme, aby ste vedeli, že sme proti daňovým úlavám pre e, zbrojárske podniky. Toto je predsa program pre mm, e, zbrojársky priemysel, to odmieniame. Potom vytvorenie jedného vojenského sektoru. Máme skúsenosti z USA, ktoré sú negatívne, pokiaľ ide o vytvorenie takéhoto sektoru a mali by sme sa na to ešte pozrieť a pozbierať z týchto, a poučiť sa z týchto skúseností. Pokiaľ ide o vývoz zbraní, pán Gale to už povedal, ja zdieľam tieto obavy, zdieľam tieto obavy, pretože samozrejme v vývoz zbraní je pre zbrojársky priemysel vždy efektívny a zdieľam obavy, že z dlhodobého hľadiska by to viedlo k ďalšiemu oslabeniu, respektíve nie k zlepšeniu kontroly vývozu Takže veľa dôvodov pre našu politickú skupinu, aby sme odmietli túto správu a prídeme potom s vlastnou verziou návrhu. Ďakujem. Áno, tieňová spravodajkynia zelených práve prišla. Pani Putikofer, chceli by ste sa vyjadriť? Ak mi dáte slovo, ďakujem. Pán Butikofer. Chcel by som povedať niekoľko všeobecných poznámok a potom aj niekoľko konkrétnych. E, moja všeobecná prvá poznámka je, že som bol dlho proti tomu, čo sa znovu obhajuje v tejto, tomto návrhu správy a to je koncepcia e, vojenskej, obranej, európskej autonómie. Táto koncepcia, ktorá je uvedená, povedzme v oceku 1, je jednoducho niečo veľmi smiešné, trápne. Je to nepredstaviteľné, že by sme mohli mať niečo, čo by splnilo vážne kritéria, ktoré by, ste mali, ktoré by sa museli implementovať, keby sme chceli naozaj hovoriť o strategickej autonómii. Toto je možno golistická predstava z minulosti, ale v modernom svete a v reálnych situáciách by sme nemali e, sledovať ideologické otázky. Hovorme o praktických veciach a európska bezpečnosť nebude nikdy zaručená európskym, len európskymi inštitúciami. Európa musí zohrávať úlohu, možno bude musieť e, zvýšiť svoj príspevok európskej bezpečnosti v rámci koncepcie spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, ale strategická autonómia je len fantáziou, fantáziou, ktorú by sme už nemali ďalej sledovať. Po druhé, myslím si, že je to protirečenie, keď v správe máme na jednej strane to, že vynakladáme v Európe priveľa prostriedkov a keď si zobereme tých 28 členských štátov spolu, tak sme globálne číslo 2 vo výdavkoch na obranu v situácii, kde by sme mali túto čiastku znížiť a využiť peniaze daňových poplatníkov efektívnejšie. A prekvapuje ma, že správa opakuje tú myšlienku, že by sme mali mať ďalšie financie z e, e rozpočtu EÚ. Stále sme boli proti tomu ako politická skupina ak otvoríme tieto nové dvere, tak tá jediná vec, čo sa stane, je, že budeme sa zaoberať zvyšovaním efektívnosti, účinnosti a obranný priemysel sa bude po, po, pokúšať využiť prostriedky EÚ za tie prostriedky, ktoré nedajú národné rozpočty, štátne rozpočty. A to je potom zamienka na to, aby sa veci e, nezdielali a nedávali dokopy. Ja si myslím, že to je chyba. Po tretie, ja neverím, že je správne, že máme dať finančné stimuly, a tu hovorím o odseku 9, že by sme mali dávať finančné stimuly na pooling and sharing, na zdieľanie a spájanie. Toto nie je správa o e, korporátnej sociálnej činnosti. Ak táto správa má mať zmysel, tak je to správa o využívaní prostriedkov daňových poplatníkov rozumným spôsobom. Áno, mali by sme podporovať politický pooling and sharing, ale nie ďalšími daňovými úľavami. Toto považujem za veľkú chybu a určite nepodporíme správu, ktorá bude obsahovať takéto ustanovenia. A po štvrté, už som aj v minulosti bol v rozpore so spravodajkyňou, keď hovorila o námornej stratégii EÚ a jedna z kritik, ktorú som vtedy povedal, tu zopakujem aj teraz – Myslím si, že je to zo strany EU len e, rečičky, keď hovoríme, ako, že sme globálnym poskytovateľom bezpečnosti. To sú keci. My si nedokážeme zabezpečiť bezpečnosť sami ani našim najbližším susedom. Nemôžeme hovoriť o poskytovaní globálnej bezpečnosti. To predsa nie, sú, nie je reálne, to nie je pravda. Takže ja si myslím, že toto je správa, ktorá hovorí o veciach a spája veci, ktoré sa vôbec nemajú spájať v súvislosti s tou dobrou predstavou, ktorá sa týka poolingu a sharingu. Jednoducho sa to politizuje a využívajú sa E, takéto argumenty na rozvíjanie zbrojárskeho trhu. My by sme sa mali rozhodnúť, či chceme kombinovať naše úsilie e, smerom k tomu, na čom sa dokážeme rozhodnúť, dohodnúť, alebo chceme mať rozdeľujúcu stratégiu, ktorá ďalej e, sa obohacuje o tie aspekty, ktoré som kritizoval a preto si myslím, že to, aké bude naše stanovisko na konci, záleží od toho, aká bude, aké bude väčšinové stanovisko. My ponúkneme šancu e, na hlasovanie o tomto, pretože by sme boli veľmi radi, keby sme dosiahli E, väčšiu efektívnosť, avšak nie som tu veľmi optimistický, pretože sa zdá, že je to taká politická trajektória, ktorú tu niektorí ľudia sledujú. Ďakujem pekne. Vidím, že je tu viacero rečníkov, ktorí sa chcú viac slova snáď by som predsa len reagoval na niektoré body. Pokiaľ ide o čísla, pani kolegyňa Lozing, aj tie čísla Cypri, keď si to zoberieme, 270 a 279 miliard, ja neviem, aký výmenný kurz sa počítal medzi tými rokmi. Čo bolo to druhé číslo? 2013, čiže medzi rokmi 2000 a 2013. Takže v každom prípade v každom prípade záleží aj od výmeného kurzu a inflácie a jednoducho by to bol pokles a ja tu mám svoje čísla, ktoré tu teraz momentálne nemám a my vidíme naozaj pokles náklad, na, výdavkov na E, obranu. A okrem toho sa musíme pozrieť aj na zmenenú bezpečnostnú situáciu. A potom naozaj vzniká otázka, či tu budeme stať na vlastných nohách, alebo či sa budeme spoliehať na vlastné kapacity, alebo budeme stále viac na, závisieť od ostatných, veľmi rôznorodných ostatných, keď budeme vždy kupovať od rôznych poskytovateľov, vždy mimo, tak nikdy nedokážeme potom spoločne spolu vytvoriť dôveryhodné odstrašovanie. Pokiaľ ide o strategickú autonómiu, tak práve keď ide o naše susedstvo, tak e, mne sa zdá, že naši susedia by mohli niečo robiť. To tam vidím ako nárast, aj nárast v tom, že sa nemôžeme dostať do situácie, kde by sme povedali, že v našom susedstve v krajine X je nutnosť, aby sme niečo spolu urobili a potom sa obratíme na NATO a povieme našim tuleckým partnerom jednomyselne, jednoducho povieme, že nič nemôže byť, lebo sa jednomyselne rozhoduje a A toto je aspekt, ktorý sa týka najmä susedstva, aby sme aj pre nich mohli niečo robiť. A Zdrojevský, prosím. Nech sa páči, pán Zdrojevský. Pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, poprvé, Domnievam sa, že správa je veľmi dobre vypracovaná, nie je príliš dlhá a venuje sa tým najdôležitejším otázkam. Myslím si, že naozaj už boli dobre preskúmané, ale ešte sú tu podľa mňa dva dôležité ďalšie prvky. Poprvé, dôležité je, čo z čoho vyplýva. Prečo niektoré výdavky nás znepokojujú. Stačí sa pozrieť na prvú časť správy, kde sa hovorí o zmenách na trhu, ktorá hrozí európskej, ohrožuje európsku autonómiu. A myslím si, že ten bod 2 by mal byť bodom 1, bod 3 by mal byť bodom 2 a bod 1 by mal byť bodom 3. A vtedy to bude mať prirodzenú logiku, že v súvislosti so objavujúcimi sa novými konfliktami a hrozbami je potrebné uskutočňovať isté činnosti. Druhá pripomienka sa týka offsetu. Ja som niekoľko rokov bol na e, tomto výbore a každý rok som bol skeptickejší a skeptičkejší, pokiaľ ide o či- účinnosť týchto programov, nielen v Polsku, ale v iných krajinách. A ja sa preto čudujem, ešte stále tak veľa sa tu objavuje stále tak veľa kritických prvkov na adresu offsetu. V tejto chvíli by sme e, už všetci mali vedieť, že majú naozaj krátku trvanlivosť. No a tretí návrh je to skôr prozba. Ja som veľmi skeptický, pokiaľ ide o niektoré čisto štatistické prvky. Kedy si bolo ľahko zhodnotiť, či výdavky na obranu e, jasne rastú a či sme bezpečnejší, pretože sa to ľahšie prepočítavalo, ale tu na výbore pre obranu sú pred nami často experti, ktorí hovoria o vojenskej bezpečnosti napríklad v novodobých technológiách, napríklad v kybernetickom priestore, hovoria o svojom rozpočte a ja musím povedať, že tá nízka úroveň toho rozpočtu ma naozaj veľmi znepokojuje. A ďalšia vec sa týka zhodnotenia e, e, výdavkov pretože v tých naozaj drobných analýzach až potom vidno, či tie výdavky naozaj prispievajú k budovaniu bezpečnosti, či naozaj predstavujú element, ktorý pomôže náprave situácie, alebo je to naopak. Nehovoriac o tom, že vo vera e, rozpočtoch rastú výdavky na e, vojenské dôchodky, ale málo výdavkov na e, oblasti, ktoré sa venujú teleinformatike. Niekedy máme priame výdavky na zbrojenie, ktoré v oblasti technológie je málo mm, aktuálne, nie je e, dostatočne novodobé. A taktiež chcem hovoriť o pripomienkach pána Galera, pretože, alebo teraz chcem ich podporiť, pretože s nimi na 100% súhlasí. Ďakujem. Ďakujem, pán Butika, vy ste sa hlásili o slovo dvakrát, pokiaľ to chápem správne. Áno, ďakujem pani predsedajúca. Chcem reagovať na to, čo povedal pán Gale. Ja e, chápem vašu argumentáciu a súhlasím s tým, avšak nemyslím si, že tento argument oprávňuje e, terminológiu strategická autonómia. Ja by som akceptoval také znenie, ktoré by hovorilo napríklad posilniť strategickú zodpovednosť alebo posilniť strategické možnosti, pretože áno, mali by sme na seba prebrať väčšiu časť bremena, to akceptujem, avšak nemali by sme predpokladať či e, hovoriť, že niečo v tom duchu, čo by umožňovalo domnievať sa, že si myslíme, že môžeme znášať celé to bremeno. V niektorých prípadoch iste by Európa mohla konať sama, možno. Možno aj konala sama. Možno nie dostatočne úspešne, ale konala. No každopádne strategická autonómia je veľmi e, rozsiahlý koncept, aspoň ja si to tak vykladám, ktorý hovorí, že by sme v princípe ma, principiálne mali byť schopní konať sami kedykoľvek sa budeme domnievať, že to je dobré či potrebné. A to je podľa mňa naozaj nerealistické. A ignoruje tu to e, bezpečnostné vzťahy medzi napríklad Európou a Spojenými štátmi. Ignoruje to bezpečnostné partnerstva, ktoré, má, partnerstva, ktoré máme s ďalšími hráčmi. A ja si jednoducho nemyslím, že by sme sa do, tohto, do tejto slepej uličky vôbec mali púšťať. Takže pokiaľ chcete vyjadriť to, čo ste povedali, tak na to existuje znenie, to môžem napríklad aj, o to sa budem môcť podpísať. A ešte mám jednu pripomienku. Keď hovoríme o 190 miliardách, ktoré sa v EÚ míňajú, časoch, kedy sa všetci vrácajú k starým zvykom rátania 2% HDP, e, tak si myslím, že by sme mali zdôrazniť kvalitu a účinnosť týchto výdavkov a nielen tú, tú čistú tú sumu v koľko to stojí peňazí. A taktiež si myslím, že by sme mali oveľa väčšiu bezpečnosť, keby sme trvali na väčšej účinnosti a kvalite. To samozrejme znamená, že by sme museli aj zosúľaďovať e, síly trhu a nie len e, umožňovať segmentáciu trhu. V minulosti existovala, existovali situácie, ktorú podporila väčšina v parlamente, aby sme vytvorili väčšiu mieru podielu na trhu pre, pre tr, e, trh obrany. V skutočnosti tento trh obrany nie je až tak naozaj reálnym trhom a pokiaľ by sa nám ho podarilo e, pretransformovať na štandardný typ trhu, tak by z toho e, profitovali aj naši daňoví poplatníci, aj celá Európa. Z toho, toto by sme mali zdôrazňovať. Ďakujem pekne a ešte e, raz, pani Gomeš, môžete zareagovať e, alebo pripomienkovať to, čo tu zaznelo. Ďakujem pekne. Možno, že najprv chce sa vyjadriť komisia alebo Európska agentúra pre obranu. No ale každopádne ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom za veľmi zaujímavé otázky. E, pripomienky a kritiku tejto správy. Ako otázka pána Galera. Ja som hovorila o zahraničných investíciách do európskeho bezpečnostného sektoru, pretože sa to deje. Možno nie vo vašej krajine, ale v niektorých iných krajinách sa to jednoznačne deje. Eh, sú to krajiny, ktoré, sú hospoda- ktoré prežívajú hospodárskú krízu. A toto je vážne nielen pre tieto spomínané krajiny, ale pre celú európsku bezpečnosť. Pretože niekedy hovoríme o investíciách do technológií, či technologického priemyselného eh, vývoja v naozaj strategických oblastiach, akými sú napríklad vesmír, eh, námor, námor, námorníctvo a, a námorná a pardon, a kybernetická bezpečnosť. A to samozrejme nie je robené len e, s cieľom profitu. Niektoré, niektorí investori možno chcú skúpiť e, tieto európske oblasti a v niektorých krajinách sa to deje viac e, než v iných, ale bolo by smutné, keby sme toto odignorovali podľa mňa je potrebné, aby sme sa tomu venovali pri skúmaní tohto problému. No a pokiaľ ide o offset, to... Pán Galer položil ďalšiu otázku a pripojili sa k nemu aj ďalší kolegovia. E, hovorili o daňových stimuloch pri tej iniciatíve zhromažďovania a spoločného využívania. E, Samozrejme, každý na tom môže mať vlastný názor z, z rôznych dôvodov, ale ja na tejto myšlienke trvám, pretože už mám plné zuby tých rečí o zhromažďovaní a spoločnom využívaní, ale pritom sa to nedie. A ako som povedala, niektoré členské štáty už majú takéto typy iniciatív. Napríklad som počula, že Belgicko sa nedávno rozhodlo udeliť výnimku eh, pre DPH. Takže ako hovorím, v niektorých členských štátoch sa to deje, bolo by dobré, aby toto bolo koordinované. A v konečnom dôsledku eh, nastane zmena v tom zhromažovaní a spoločnom využívaní zdrojov, pretože doteraz sme neboli veľmi efektívni. Napríklad eh, Vieme, ako sa to deje v NATO pre tie členské štáty, ktoré sú členmi NATO. Je to zásadná otázka, pretože v časoch, kedy je zdrojov málo a v časoch, kedy naši daňoví poplatníci naozaj majú právo od nás žiadať viac kritérií, pokiaľ ide o minanie peňazí, najmä pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť, tak musíme e, si byť istý, že to nedojde k nejakému prekrývaniu, k redundantnosti, k duplikácii a to sa nám môže podriť jedine vďaka tomu poolingu a sharingu, čiže zhromažďovaniu a spoločnom využívaniu uh, zdrojov, obranných aktivít. Takže ja si myslím, že toto presne uh, uh, uh, k tomuto presne smerujú aj daňové stimuly, budú existovať aj iné typy stimulov, ale myslím si, že toto je len príklad, ale toto by bolo dôležité. Bolo by dobré, aby toto monitorovala Európska e, obranná agentúra. Ja si myslím, že naozaj musíme s ňou spolupracovať, sa na ňu spoliehať, nie len z hľadiska krátkodobej perspektívy, ale aj z dlhodobého hľadiska hodnotenia potrieb. No a potom otázka taktiež od pána Galera a ja s ním úplne e, súhlasím, preto tu hovorím o tom, že v spoločnom stanovisku o exporte zbraní hovorila som o tom a teraz neviem, či s ním súhlasím, ale stojím si za tým, čo som napísala. a dúfam, že ešte na tom ďalej budeme pracovať s denými spravodajcami a rozpracujeme, pretože si myslím, že toto je oblasť, e, v ktorej vidíme, že členské štáty sa k tomu nestávajú nejak extrémne vážne, pokiaľ ide o prijatie spoločného rozhodnutia v tomto odvetvi. Nedávne e, Nedávno tu bola predstavená správa, ktorú podporila aj správa e, týkala sa to zástupcov SN Libie, kde sme hovorili o embargu a boli tam uvedené dva členské štáty, ktoré posielajú zbranie napriek tomu, že existuje embargo na zbranie a napriek tomu, že vieme, aké problémy teraz táto krajina má s terorizmom, s vnútornými konfliktami a tak ďalej. Čiže je jasné, že naše členské štáty si nerobia svoju robotu, pokiaľ ide o uplatňovanie spoločného stanoviska o exporte zbraní. Tento parlament hral kľúčovú úlohu v tom, že členské štáty prijali toto stanovisko a my musíme teraz aj ohodnotiť to, ako e, vykonávajú túto činnosť, čo je naozaj veľmi relevantné, keď hovoríme o implementácii obranného balíčka. Pani Lozing sa pýtala na niečo a možno by sme mohli byť špecifické pokiaľ ide o diskrimináciu toho, e, kde sa používajú prostriedky. A mohli by sme sa pozrieť na konkrétnejšie prvky, pretože Isté, v niektorých oblastiach môže dochádzať k zbytočnému míňaniu či nesprávnemu e, používaniu prostriedkov na veci, ktoré podľa mňa nepodporujú naše potreby v oblasti bezpečnosti a obrany. Napríklad peniaze, ktoré používajú niektoré e, dva členské štáty na jadrové kapacity. To podľa mňa vôbec nepodporuje obranné potreby EÚ, práve naopak. A toto je možno, e, toto podľa mňa spôsobuje veľkú časť e, položiek e, na obranu EÚ. Na druhej strane tu máme iných oblastiach nedostatok prostriedkov, kde viete, že potrebujete kapacity a nemáte ich, viete, že potrebujete tie peniaze na to, aby muži a ženy, ktoré slúžia e, v, v, v armáde, aby, obran, aby, aby bránili naše životy. A viem, že tie prostriedky nemáte. Čiže dôležité je vedieť, E, ktoré peniaze sa míňajú správne a ktoré sa míňajú zle. Ktoré splňajú tie ciele, ktoré sme si nastavili a ktoré nie. Skôr ako míňať viac, chcem míňať správne. A preto je smernica o obranom balíčku tak veľmi dôležitá, pretože sme si uvedomili, že to bolo naozaj veľmi nepriehľadné, veľ, bolo tu veľa korupcie a veľmi veľa peňazí sa míňalo e, nesprávne. Už tu ani nebudem hovoriť o perverznej súťaži medzi členskými štátmi. No a pán Butikofer a jeho pripomienok, tak ja samozrejme e, to rešpektujem, aj keď nesúhlasím s jeho stanoviskami o e, zbytočnosti európskej autonómie. Ja som túto stratégiu nevymyslela, ale som za Európu a preto sa samozrejme domnievam, že potrebujeme mať bezpečnostnú autonómiu v niektorých zásadných prvkoch obrany a bezpečnosti. Napríklad nechcem sa spoliehať na Američanov, či zapnú, či vypnú gombík, aby, e, ak s čím rozhodnú, či budem mať prístup k e, funkciám GPS, alebo sa budem musieť spoliehať na čínske firmy, ktoré kontrolujú technológie, ktoré sú zásadné pre našu kybernetickú bezpečnosť. Ja sa na to nechcem spoliehať. Naozaj sa domnievam, že Euró- Európa sa musí postarať o svoju strategickú autonómiu v tých oblastiach e, obranného priemyslu, ktoré sú najdôležitejšie. A presne preto si myslím, že by sme toto mali zapracovať e, do obranného balíčka. Balíčka obrany. A vôbec e, si nemyslím, že európska bezpečnosť by závisela iba od európskych inštitúcií. To je, to je komické, to si samozrejme nemyslím. Isté, že si uvedomujem, že aj členské štáty hrajú veľmi zásadnú úlohu a naďalej ju hrať aj budú. O, ide tu o to, aby sme pracovali a formulovali tieto stratégie spolu. Mám veľmi veľa dôkazov o tom, že členské štáty nerobia ani minimum toho, čo je zakotvené v existujúcich zmluvách v tejto oblasti. Nedávno som bola v Severnom Iraku a niektoré členské štáty, napríklad, e, ktoré, pokiaľ ide o podporu pešenkov, nie, sa navzájom nekoordinujú. A títo majú potom v tom severnom Iraku. Niektoré vybavenie majú, aj viacnásobne, a niektoré nemajú, pretože členské štáty sa jednoducho v tejto oblasti nekoordinujú. A je pravda, že Európa sa teraz najmä zameriava na boj s ISIS e, v Iraku, avšak aj tak sa mi nezdá, že by európske e, členské štáty odvádzali nejakú dobrú robotu, pretože sa medzi sebou nedohľadu, ne, ne, ne, nerozprávajú, nie je to koordinované, tých činností na európskej úrovni a preto máme vysokú zastupiteľku pre zahraničnú politiku, pod čo spadá aj SBOP. No a pokiaľ ide o používanie mm, peňazí daňových poplatníkov, žiaľ rečnička sa odvratila od mikrofónu. You say you are with the, the, efficiency, the efficiency of taxpayers takže hovorila som o využívaní peňazí daňových poplatníkov. A prosím, pomôžte mi, pomôžte mi bojovať s korupciou ktorá prebieha e, medzi členskými štátmi aj vo vašom štáte, aj v mojom. Ja nemám podporu a práve to je dôvod, prečo chcem túto smernicu o obrane, pretože som si istá, že táto smernica by e, priniesla aspoň minimum transparentnosti a zodpovednosti pre naše členské štáty, aby táto korupcia nepokračovala. A ja sa ubezpečím, že e, budete mať dispozícii všetky tieto informácie. Ja som to všetko, je to všetko verejné, ale pravda je, že z vašej skupiny ma kolegovia veľmi zatiaľ nepodporovali, tak dúfam, že teraz, keď eh, si robíte také veľké obavy ako ja o využívanie peniazy daných poplatníkov na, obrané do, na obranú sféru, tak dúfam, že ma podporíte. And, um... K eh, náhradným programom, ku kompenzačným programom ako povedal pán kolega Zrodevský, ku kompenzačným programom je to veľmi dôležitý prvok a toto je oblasť, kde sme videli, kde sú rozdelené názory medzi komisiou a Európskou obranou agentúrou, už keď sme prebrali prijatie obraného balíka komisia prečera, že je proti kompenzačným programom, ale potom to neplní. Môžem povedať e, ten príklad, keď komisár Cager e, sa nedbal k tomu o tom e, obranom balíke, čo týka znovu vyjednávania zmluvy 2004, no, znovu vyjednáv- z 2004 na no, vyjednávanie nastalo v 2014, takže to bolo po prijatí obraného balíka. Európska obranná agentúra mala a asi stále má iný prístup v tom, že ehm, priznáva dôležitosť eh, kompenzačných programov, ak tieto budú zamrané na posilnenie obranných eh, kapacít a budú reagovať na priority eh, súvisiace s európskou obranou priemyselnou a technologickou základňou. Dobre bolo, keby sme vedeli, či sa na tomto aspoň teoreticky zhodneme. Ja ponúknem pozmeňujúce návrhy k tejto otázke, k e, správe výboru INKO, pretože a ja tu mám obmedzenia čo do priestoru v tejto fáze a tiež e, pretože by to mohlo dobre pasovať do správe Imko, pretože je to viac eh, o legislatívnych aspektoch. No tiež vítam pozornice návrhy všetkých kolegov a som pripravená pracovať so všetkými tými, ktorí prispajú k tomu, aby sme našli priateľný výsledok tejto správy. Myslím, že nájdeme eh, priateľný výsledok eh, k hodnoteniu komisie budúci rok a tiež eh, ku krokom rady. Adam, I would like to... Ďakujem. Chcem vám pripomenúť členom, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov aj vo výbore SED aj IMKO je posledný deň marci 31. marca 12.00 a silne vám odporúčam, aby ste sa držali e, tých e, tém, ktoré sú v pôsobnosti SDM. keď budete prekladať pozmejúce návrhy. Ďalš, ďal, potom to budem prebrať 6. mája. A v k bodu programu rôzne. Tým pádom sme to uzavreli a teraz ideme na bod programu rôzne. Ďalšia schôdza bude pondelok 30. marca po poludni. Budem mať e, výmenu názorov s generálnym tajomníkom NATO, pánom Stoltenbergom a Potom um, protiteroristický koordinátor pán Žildekov. Bude to spoločná schôdza výboru AFED a SEDE. A ďalší výbor SEDE bude 16. apríla. Ďakujem pekne za dnešnú schôdzu a chcem požiadať koordinátorov a zástupcov politických skupín, aby tu ostali na rozšírené predsedníctvo. Thank you.